teraz e, pracovný program e, tu schválila konferencia predsedov 28. januára. Na dnes e, nie sú žiadne zmeny, ale zajtra skupina ENF žiada mimoriadnú diskusiu o šírení vírusu CIKA. Má to byť prvý bod po obede. Slovo dostane pani Joel Melin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste e, prijali túto zmenu v zmysle článku 153. Naša politická skupina e, chce počuť tak komisiu, ako aj e, radu, pretože táto epidémia Zika sa šíri po celom svete. Mali by sme hovoriť aj v tu v hlavnej zasadacej miestnosti, aj keď nie o e, vlastnostiach tejto epidémie, keďže nevieme, či je to nejaká horúčkovitá e, infekcia alebo niečo iné, ale chceme hovoriť o e, chybám, e, ktoré boli spravené v prípade vírusu eboli. E, spáchali e, veľké škody, takže myslím, že kolegovia, kolegyne, zhodnete sa s nami, že treba o tomto bode hovoriť na pôde tohto parlamentu. No a ďakujem ešte raz pánovi predsedovi. Ďakujem pani Melan. Chce niekto hovoriť teraz proti návrhu a za? Nech sa páči, pán Lavia. Vy sa chcete vyjadriť za návrh. Ja by som rád hovoril proti eh, tejto žiadosti, vážený pán predseda. V takom pri... Pán Guerrero sa prihlásil pred vami, aby eh, vystúpil proti tomuto návrhu, takže pán Lavia, prosím, eh, nehnevajte sa na mňa. Pán Guerrera, môžete hovoriť aj v mene pána Laviu. Vážený pán predseda, Rád by som predstavil alternatívny návrh voči tomu, ktorý bol prednesený, ako práve e, povedala pani poslankyňa. Veľmi dobre e, teda je známe, že naše poznatky o tomto víruse sú nedostatočné. Je to vírus, ktorý je prenášaný komármi. A e, práve preto zajtra bude poskytovať Svetová, organizácia, Svetová zdravotnícká organizácia dodatočné informácie. Takže bolo by oveľa vhodnejšie, keby sme mali diskusiu, ktorá bude taká opodstatnenejšia alebo postavená na konkrétnych dátach a bude vhodné, keď tá diskusia prebehne na základe informácií, ktoré nám poskytne Európska komisia potom, ako sa spojí so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Áno, je to naozaj téma, ktorá je veľmi dôležitá, veľmi zásadná. Dotýka sa viacerých latinoamerických krajín, takisto sa dotýka zdravia mnohé, veľkého počta ľudí, najmä tehotných žien. V mnohých prípadoch ehm, to vedie už aj k výskytu v Európe, teda to, vyskytli sa už takéto prípady v Európe a je dobré, aby to komisia zanalizovala a aby sme o nej diskutovali za prítomnosti Európskej komisie. Okay. V poriadku, tak či tak nie ste za e, doplnenie tohto bodu na plenárne zasadnutie tento týždeň. Teraz zdvihnite ruku, ak ste za návrh pani Mela. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Väčšina bola proti. Predpokladám teda, že ste väčšinou za to, aby sme podľa správy VHO poprosili dotyčný výbor, aby sa e, na túto tému e, poradil. Pani Redingová? Vážený pán predseda, žiadam o procedurálnu poznámku. Bola som informovaná, že zvažujete aktivovať pravidlo 175 na to, aby ste odložili hlasovanie v pléne o uznesení k TISA. A rada by som vám predložila na zváženie, že predseda výboru INTA, spravodajca, stieňoví spravodajcovia a zároveň aj všetky hlavné politické strany chcú hlasovať v stredu o tejto správe. Je to veľmi pevne, dobre pripravené uznesenie, predložme ho na hlasovanie a nehrajme s tým nejaké hry. Äh, Pani Redingová ešte sa dostanem k vašej námietke, ale ešte uzavriem bod o epidémii Zika postúpenie príslušnému výboru, takže veľká väčšina parlamentu je za návrh kolegu Gerera. Nik nenamieta takže to bude postúpené výboru. Pani Redingová, vy hovoríte o bode, ktorý je dnes na programe, ale stredu sa má o ňom hlasovať. Ja sa musím priznať, že zatiaľ neplánujem túto správu vrátiť na výbor. Mne bolo povedané, že bolo zhruba 70 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Je však možné, že e, vzhľadom na lehotu, myslím dnes večer o 19. hodine vyprší, e, teda že prídu ešte ďalšie pozmenujúce, doplňujúce návrhy a budú teda mnohé e, osobitné hlasovania a dá sa už povedať, že stredu Ehm, budem musieť o tejto otázke rozhodnúť. Musím sa priznať, že som sa zatiaľ touto otázkou nezaoberal, takže nie ešte ani prijaté žiadne rozhodnutie. Dnes po obede som prvýkrát počul to číslo, Eh, aj s varovaním, že by toho mohlo byť ešte viac. Ja beriem na vedomie váš eh, rozumný návrh. A ešte dostane slovo pán Weber. Pán predseda, ja chcem podporiť eh, slova pani Redingovej. Ďakujem za vaše slova. Vo výbore to bolo veľkou väčšinou prijaté. E, za tými mnohými pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi sú iba dve politické skupiny a nechcú nič zlepšiť, iba veci predlžiť. Ide o obštrukcia, preto mám apel a teda, že by sme nemali zneužívať rokovací poriadok a nemali by sme ustúpiť takýmto politickým snahám to celé predlžiť. Nestojí to za to. Pán Weber, beriem na vedomie, ale po obede mi bolo povedané, že presne z tohto dôvodu e, treba počítať s ďalšími pozmenujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. Viete, že si to e, preverím, ale e, pozriem sa aj na e, obsah ak to všetko bude bez obsahu iba formálne, tak to nebudem posielať späť na výbor, ale chcem upozorniť na to, že eh, ja ako predseda alebo podpredsedovia, eh, ak to nevrátime na eh, výbor a máme tu potom 300 až 500 pozmoňujúcich E, doplňujúcich návrhov a potom e, tie hlasovania trvajú skoro až 3 hodiny a následne sme zaplavení e, protestnými mailami, prečo sme správu nevrátili na výbor. Takže odkaz na to, že ústavný výbor sa mal zaoberať programom. V tomto prípade je to veľmi dôležité, pán Kobert. Áno, naozaj, pán predseda ale toto pravidlo 175 e, nie je e, téma odkázania tejto témy naspäť na úroveň parlamentného výboru. Tam sa len žiada, aby výbor konal ako filter v prípade, že je predložený veľmi veľký počet pozmeňujúcich návrhov, najmä takých, ktoré nemôžu byť schválené v pléne. A ak sú takéto predložené, výbor ich preskúma a v podstate odstráni všetky tie, ktoré majú menej ako jednu desatinu podpory vo výbore, pretože jednoducho nemajú žiadnu šancu na získanie globálnej podpory. A takýmto spôsobom by to malo vlastne celé hlasovanie v snemovni skrátiť, pretože všetky tie obstrukčné návrhy budú už vlastne vlastne odstránené na úrovni výboru. Ak by sa teda dokázal stretnúť ešte aj výbor počas tohoto týždňa, tak by to malo uľahčiť všetky veci, pretože dokážeme toto pravidlo účinne využiť. Ja by som bol naozaj veľmi rád, pán Kobert, ak by tomu tak bolo ak by sme dokázali takúto líniu vytýčiť, ale moje skúsenosť je taká, že keď to vrátime naspäť na výbor, je, že sa to nevyčistí, pretože v rokovacom poriadku sa predpokladá, že 10 členov výboru je dostatočných na to, aby dokázali celý balíček vrátiť naspäť v nezmenenej podobe, naspäť na plénum. Taká to bola moja skúsenosť počas posledného roka. No a práve preto moja žiadosť na vás a na kolegov v výbore AVKO je, aby ste preskúmali aj tento prach, alebo teda z tohoto prahu na úrovni výborov. Ďakujem pekne. Máme tu ešte nejakú ďalšiu procedurálnu poznámku? Pán Fero, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to dôležitá rozprava o TISA, tak ako o TTIP. Nemôžete však prekročiť svoje hranice, chcieť obmedziť počet pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. To by ohrozilo demokraciu v tomto parlamente. Je tu legislatívna sloboda a pán predseda, preto vás žiadam, aby ste rešpektovali tak platné dokumenty, ako aj my, poslanci. Ďakujem pekne. Teraz ďalší bod. Ide opäť o útorok. Politická skupina GUE NGL žiada pri prehláseniach Komisie Rady o e, rastúcich e, prejavoch e, nenávistie a násilia v prípade migrantov, aby to bol doplnený štvrtý bod v rámci rozpravy, spoločnej rozpravy o utečencoch. Pani Cimer má teraz slovo, aby vysvetlila túto žiadosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste to v podstate už celé vysvetlili. Nám ide o to, aby sme po tomto víkende, kde vo viacerých európskych krajinách, ale hlavne v Štokholme, e, sme e, videli útoky proti utečencom. E, išlo aj o deti. Mali by sme sa tým zaoberať vo Švédsku bolo viac ako 50 podpálení e, takýchto e, zariadení e, ubytovní pre utečencov. Platí to aj pre Nemecko. Aj v Atenách e, väčšina pravi, krajná pravica je to všetko namierené voči migrantom. Ja myslím, že je na čase, aby sme o tom hovorili. Podľa nás by sme to mali spraviť útorok po obede za prítomnosti Rady a komisie počas spoločnej rozpravy. Moja politická skupina tak ako sme už oznámili, žiada menovité hlasovanie. Ďakujem, pani Cimer. Kto je za tento návrh? Teda kto chce podporiť tento návrh? Pán Guerrero.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 Rád by som podporil tento návrh od pani Cimer, pretože zdieľam tieto obavy a zároveň by som chcel doplniť, aby to nefungovalo ako akýsi špecifický bod eh, v rámci eh, diskusie, zajtra, po obede, večer, ale ak je to možné, aby sme eh, otvorili otázku osudu tých tisíciok detí, ktoré vstúpili do Európskej únie a nepoznáme vlastne dnes ich osud ani ich vyhliadky. Takže je to téma, ktorej sa treba venovať a je to otázka, ktorej by sme možno mohli venovať spoločnú diskusiu, ktorá ktorá bude prebiehať zajtra popoludní. Ďakujem pekne. Chcel by sa viať niekto proti tomuto návrhu? Nech sa páči, pán kolega. Ja, voorzitter, dank u wel. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Už eh, opakovane sme počas viacerých rokov žiadali, aby prebiehala diskusia o násilí a chceli by sme, aby to bola diskusia, ktorá by vlastne sa týkala celej téme násilia v spojitosti s migrantami a utečencami. Myslím si, že je to naozaj veľmi nespravodlivé voči tým všetkým ženám v Koline nad Rínom, aby sme takýmto spôsobom túto tému otvorili z tohto uhla pohľadu. Jednoducho sme boli zaplavení mnohými novými udalosťami, ktoré, na ktoré sa musíme pozerať pod novým uhlom pohľadu. Ďakujem. Hlasujeme menovite. Teda návrh o menovitom hlasovaní. Aj v tomto prípade menovité hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. Ja, ja, ja. Bach. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. 183 za, 142 proti. Návrh je tým pádom schválený. Pani Beres. Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že to nezmení výsledok hlasovania, ale ja som hlasovala, e, chcela hlasovať za, aj keď som si zabudla hlasovaciu kartu. Je to zaznamenané v zápisnici, hovorí predseda. Ďakujem pekne. Týmto je e, jasný pracovný program tohto týždňa. Dostávame sa k prvému bodu dnes po obede. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 vypracoval ju pán Marias. Srdečne vítam aj predsedu Európskej centrálnej banky.